píšete. Týmto končím dnešnú debatu a začneme zajtra ráno podľa programu. Ďakujem aj tlmočníkom, ostatným pracovníkom. Prajem vám dobrú noc.